tým, ako začneme hlasovať, e, počas toho, ako sa budete usádzať. Rada by som vás poinformovala, že v pondelok spoločne s predsedníctvom rady a v súlade s pravidlom 724 rokovacieho poriadku predseda podpíše 6 rozhodnutí v súlade so spolurozhodovacím postupom. Názvy týchto rozhodnutí budú zverejnené v zápisnici tejto schôdze. Teraz by som vás rada požiadala, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať hlasovať čo najskôr. Not... Tak ako to mám vo zvyku, nebudem čítať